Good morning everybody, dear friends. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Zdravím vás. Ak súhlasíte, začneme naše zasadnutie a prejdem do španielčiny teraz. Antes de dar comienzo a, al orden del día. Ešte raz, dobré ráno ešte predtým, ako vlastne pristúpime k samotnému programu nášho dnešného zasadnutia, chcela by som vám predniesť nasledovné oznámenia, poskytnúť vám nasledovné informácie. Mám tu jednu prázbu, prozbu na vás. vás. Včera nastala situácia, že zahynulo 5 osôb, boli tam dve deti, tri ženy a bolo to spôsobené rodovým násilím a mačizmom. A Pravdepodobne sa to teraz neobjaví v titulkoch veľkých európskych médií, ale v každom prípade podľa môjho názoru ide o teroristické násilie. Bolo to 5 osôb, e, jeden deň v jednej krajine, tej istej krajine, sa stali obeťou rodového násilia. A to znamená, že preto by sme sa mali zastať týchto osôb a mali by sme zaujať stanovisko a mali by sme vyjadriť sústrasť prírodným príslušníkom, ktoré by som nahrla minútu ticha. Muchas gracias y espero que no se nos olvide la responsabilidad. Ďakujem pekne. Myslím si, že je dôležité nezabúdať na takéto situácie. Musíme si uvedomiť, akú zodpovednosť nesieme v takéto situácii všetci, ktorí pracujeme na úrovni tohoto výboru. To znamená, že myslím si, že je dôležité bojovať proti e, týmto udalostiam v našej spoločnosti. No a teraz sa dostávame k bodu oznámenia predsedajúcej. Pokiaľ ide o prípravu rozpočtu na rok 2016 a pokiaľ ide o jednotlivé postupy v súvislosti s prípravou rozpočtu, by som chcela pripomenúť, že ide o tom, že prijímame návrh jednotlivých skupín, pokiaľ ide o pilotné projekty. A preto je dôležité, aby sme v tejto fáze poukázali na to, že pokiaľ ide o príspevky jednotlivých politických skupín, je možnosť ich predložiť. Takže je dôležité využiť túto možnosť. Uskutočnilo sa aj zasadnutie koordinátorov ešte pred zasadnutím nášho výbora, výboru a prijali sme príslušné rozhodnutia, pokiaľ ide o správy a stanoviská, ktoré chceme vypracovať a stanovili sme, ktoré politické skupiny nesú zodpovednosť a ktoré vlastne stanovia autorov stanovisk alebo spravodajcov. No a v tej súvislosti sme schválovali aj to, aké vypočutie sa majú uskutočniť v tomto roku. A zároveň sme diskutovali o tom, aké mm, cesty uskutoční náš výbor. Takže politické skupiny budú informovať kolegyne kolegov o tých rozhodnutiach, ktoré sa prijali, pokiaľ ide o cesty a vypočutia. No a teraz sa dostaneme vlastne k ďalšiemu bodu nášho programu. Pristúpime k hlasovaniu. Chcem sa spýtať, či máte pripravené vaše hlasovacie karty. La señora Morvay pide la palabra. Pani Morvaj, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Chcem sa spýtať, či som to pochopila správne, že pokiaľ ide o pravidlá, mali by ste vlastne na úvod e, zasadnutia zhrnúť výsledky zasadnutia koordinátorov. Nie je to predsa tak, aby ste povedali, o čom sa prijali rozhodnutia alebo pre nás je to veľmi dôležité, keďže patrí medzi nezaradených a tým pádom som svojvoľne vlastne vylúčená z tých možností získať tieto informácie. Takže ak sa nemýlim, sú takéto pravidlá, ktoré vyžadujú, aby ste nám poskytli tieto informácie, tak by som vás o to chcela požiadať, aby nás informovali o prijatých rozhodnutiach. Ďakujem. Sí. Eh, señora usted va a recibir la información. Ďakujem pekne, pani Morvaj. Dostanete tieto informácie podobne ako ostatní členovia politických skupín. Ide o to, že sme diskutovali a rozhodovali o jednotlivých e, stanoviskách a správach. Sú to politické skupiny, ktoré menujú spravodajcov a autorov správ. To sa týka vlastne organizovaných cez roku 2015. Potom sme ešte sa zaoberali aj dvomi ústnymi otázkami spojenými s, rozprave, s rozpravou na pléne a hovorili sme napríklad o tom, že chceme sa výraznejšie zapojiť do prípravy ústnych otázok, chceme tam zahrávať dôležitejšiu úlohu, takže v tejto súvislosti je možné predkladať aj pozmeňovacie návrhy a potom pokiaľ ide o zasadnutie nášho výboru 5. a 6. mája, tam sa budú príjmať rozhodnutia o ústnych otázkach. Následne po tomto zasadnutí výboru dostanete potrebné informácie, podobne ako ostatní členovia iných politických skupín. A teraz sa dostávame teda k tomu hlasovaniu, ako som už spomínala. Takže budeme hlasovať o jednotlivých správach. Najprv tu máme správu, ktorá sa týka investície pre rast a zamestnanosť, podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii. Eh, comenzamos eh, con el compromiso 1. No, takže začneme. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz návrh 27 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz návrh 30 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz návrh 31 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 32. O, preveríme si 31. Dobre, nech sa páči, hlasujte elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Se cierra la votación. Dobre, teraz skončím hlasovanie a máme tu výsledky. Bolo to schválené. A ideme ďalej. 32, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 34 za. Overíme si? Dobre, overíme si návrh 32. Nech sa páči, hlasujte. Se cierra la votación. Dobre, končím hlasovanie. No a máme tu výsledky. Bolo to schválené. 20 za 11 proti. No a som presvedčená, že samozrejme aj môžem spraviť kľudne chybu, keď chcete niečo overiť. Dobre, v poriadku, keď sú také tesné výsledky, áno, tak či tak to radšej preverím, nebojte sa. Takže samozrejme, každý sa môže pomýliť, takže niekedy je dôležité skutočne vykonať overenie hlasovania. Dobre, teraz návrh 33. Máme tu hlasovanie po častiach. Začneme prvou časťou. Takže prepáčte, prepačte. 34. Kto je za? Proti? Zažali sa? Schválené. A teraz ten návrh 33. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Ja tu mám, tak tu uvedené, v hlasovacom 33, hlasovanie po častiach. Je to žiadosť EPP. Takže buď, preto budeme hlasovať v dvoch častiach. Dobre. Takže prvá časť, 33, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti. drželi sa. Schválené. No a teraz návrh 35. Tiež v dvoch častiach. Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. zdrželi sa. Schválené. Návrh 36. Kto je za? Zdržali sa? Schválené. Teraz sa dostávam ku kompromisu 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz návrh 26, hovorí predsednička, alebo som sa pomýlila. 41, 41, to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené teda 42 za, proti, zdrželi sa, schválené. Teraz návrh 45 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. Návrh 44 za, proti, zdrželi sa, schválené. Teraz návrh 48 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh 46 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 43 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 47 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 49 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 50 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 51 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 52 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 53 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 53 za, proti. Nie, nie, nie, to si overíme. Takže overíme si a budeme hlasovať o 53. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. No, takže posúdila som to správne, bol to schválený 21 za, 11 proti. Výborne. Enmienda 54, votos a favor. No a teraz návrh 54 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 56 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 57 za proti, zdržali sa, schválené. Návrh 58 za, proti, zdrželi sa, schválené. Návrh 59 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 60 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 61 za, proti, Zdržali sa? Schválené. Návrh 62 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Návrh 63 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Návrh 64 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Návrh 65 za. Proti. Zdržali sa? schválené. Návrh 66 za, proti, zdržali sa, schválené. No a teraz úvodné ustanovenia. Pani Gerling, máte nejaký ústny podmienite na v tejto súvislosti? Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ešte predtým, ako prejdeme k ustanoveniam, ide tu o návrh 3, ktorý sa týka úvodného ustanovenia A. To je to, čo pripravila pani Bilbao. Mám tu aj súhlas a chcela by som zdôrazniť, že historického hľadiska žien sa viacej dotýkala nezamestnanosť ako mužov, zatiaľ čo ehm, nezamestnanosť žien dosahuje 10 e- na úrovni EÚ, sú tam veľmi veľké rozdiely a vidíme, že od začiatku ekonomickej krízy sa ekonomická situácia žien výrazne zhoršila. Ďakujem. Si todos estamos de acuerdo. Ďakujem pekne. Myslím si, že na tomto sa zhodneme, iste všetci, takže budeme môcť hlasovať s týmto doplnením. Takže teraz návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh, návrh 4 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 1 za? Proti? Dobre, overíme si radšej, takže budeme hlasovať návrh číslo 1. Nech sa páči, hlasujte. Se cierra la votación. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. No a teraz návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 6 za. Proti Zdržali sa schválené. Návrh 7 za. Proti. Zdržali sa schválené. Návrh 10 za. Proti. Zdržali sa schválené. Návrh 8 za. Proti. Zdržali sa schválené. Návrh 9 za. Proti Držali sa schválené. Návrh 11 za, proti, držali sa schválené. Návrh 13 odpadá. Teraz návrh 12. Áno, o ňom môžeme hlasovať 12 za. Proti. držali sa. Schválené. Návrh 14 za. Proti. Zdržali sa schválené. Návrh 15 za. Proti. Zdržali sa schválené. Návrh 16 za. Proti. Zdržali sa schválené. Návrh 17 za. Proti. Zdržali sa schválené. Návrh 18 za. Proti zdržali sa schválené, návrh 19 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 20 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 21 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 22 za, proti, zdržali sa No, myslím si, že bolo to zamietnuté, ale radšej si to uveríme, takže nech sa páči. Hlasujeme elektronicky, hlasujte. Dobre, teraz skončím hlasovanie. A máme tu výsledky, bolo to zamietnuté. A teraz sa dostávame k návrhu 23, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. No a teraz budem mať záverečné hlasovanie. Budeme hlasovať návrhu stanoviska. Nech sa páči, hlasujte. Dobre, teraz skončím hlasovanie. No a máme tu výsledky. Bolo to jednohlasne schválené. Srdečne gratulujeme pani Gerling. Táto správa bola schválená. Okay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 a teraz prejdeme k ďalšej správe. Súčasná politická situácia v Afganistane. Spravdajkyňou predkladateľkou je pani Maria Gabriel, pani Le Grip si žiada slovo slovo, áno, veľmi rýchlo. Naša spravodákyňa pani Gabriel nemohla sa dnes dostaviť a preto ma poverila, aby som ju ospravedlnila. Musela bohužiaľ zostať doma. Rada by som poďakovala všetkým spolupravodajcom a mnohým kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré lepší návrh stanoviska. Pani Gabriel by tiež chcela výboru pre práva žien oznámiť, že ako náhradníčka vo výbore pre zahraničné veci Európskeho parlamentu bude pracovať na tom, aby odporúčanie výboru FAM eh, boli adekvátne vzaté eh, do úvahy a integrované do hlasovania výboru AFE, ktorý je gestorským Ďakujem veľmi pekne, le, pani Legrip. Pani Sera tiež sa chce viedriť. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela, ak to pôjde, predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý aktualizuje podľa mňa túto iniciatívu vzhľadom k tomu, čo sa nedávno stalo. A je to do úvodného ustanovenia, alebo skôr taká úvaha, kde sa hovorí, e, že matka 26-ročnej afgánskej ženy, ktorá bola ubitá e, na smrť 19. E, e, marca. Ale byť treba uznať tieto brutálne útoky a to barbarstvo, kedy v podstate ona bola ubitá na smrť. Spôsobilo to viac ako 50 mužov, takže myslím, že je nevyhnutné, aby sme uh, v tomto okamihu si to pripomenuli. Ďakujem pekne, pani Besera. Myslím, že proti tomu nikto nebude, takže e, keď budeme hlasovať o úvodných ustanoveniach, tak e, za prvé hlasujeme a uvidíme, kam by to sekretariat pripojil, aby to najlepšie tam zapadlo. Dobre. Začneme kompromisom číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Štrnáct tým pozmeňujúcim návrhom, ktorý už bol zapracovaný na zoznam. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 16 za proti, zdržali sa prijatí. Návrh 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa prijatí prijatý, 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 28 za. Takže predsednička sa ospravedlňuje. Kompromiso 4. Kompromis 4. O tom sme už hlasovali. Kompromis 6. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 7. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý 28 za, proti, zdržali sa prijatí, 29 za, proti, zdržali sa. Nebolo to úplne jasné, preto si to overíme v elektronickom hlasovaní o 29. Se cierra la votación. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 30 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 31 tiež s ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 32 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý 33 za, proti, zdržali sa zamietnutý 34 za, proti, zdržali sa prijatí 35 za, proti, zdržali sa prijatí 37 za, proti, zdržali sa prijatí Teraz úvodné ustanovenia, kde budeme najskôr hlasovať o tom, čo predložila pani Besera, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmite návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 5 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 6. S ústnym pozmeňujúcim návrhom za proti, zdržali sa prijatí 7 za, proti, zdržali sa prijatí 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz elektronické hlasovanie o celom texte návrhu. Hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. 29 za, 1 sa zdržal, čiže bolo to prijaté. A môžeme zagratulovať pani Gabriel. A teraz prejdeme k hlasovaniu o správe o programe REFIT. Je návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí 3. V dvoch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. A teraz nasleduje hlasovanie o poslednej správe. Autorko je Silvia Kosta. Sú to na ceste genderové otázky, takže prvý, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá Pozmeňujúci návrh 3 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, nezdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijatý. Návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. A tým sme ukončili hlasovanie. Ďakujem pekne za spoluprácu a teraz prejdeme k ďalším bodom programu. A super. <laughs> yes, and then you can see it's web. Mm -hmm. It mm-hmm. means it's open. I ask everybody to sit because we want to start the... Chcela by som požiadať každého, aby ste sa usadili, pretože začneme diskusie. Um, Uh, I will speak uh, in Portuguese. Budem pokračovať po portugalsky. Tak, ďakujem pekne, takže budeme, budeme pokračovať. Začneme rozpravu o jednej zo správ, ktorú vypracováva náš výbor, čo je správa o uplatňovaní smernice 2006-54, ktorá sa týka zásad rovnosti medzi ženami a mužami v oblasti profesionálneho života a zamestnania, čo je správa. Spravodajkyňou je pani Anna Záborská a návrh správy sa bude diskutovať dnes a potom sa uskutoční diskusia súčasne s našimi odborníkmi, ktorí vypracovali svoje štúdie na to, aby podporili túto správu. Sú to hodnotiace štúdie, ktoré sa týkajú práve uplatňovania tejto smernice, smernice 2006-54. A táto štúdia, táto štúdia, táto štúdia bola vypracovaná na základe zadania parlamentného výskumného centra. Išlo o zhodnotenie dopadu implementácie tejto smernice. A dnes tu máme k dispozícii výsledok tohto, tejto výskumnej práce, tohto hodnotenia Takže budeme si môcť vypočuť, akému záveru dospeli naši odborníci. A na začiatok tejto diskusie by som rada najskôr dala slovo pánu Jozefovi Turnovi, ktorý je riaditeľom parlamentnej výskumnej služby, ktorý nám povie niečo o hodnotení dopadov. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Ja budem veľmi stručný. By som chcel len povedať, že na generálnom rejiteľstve pre parlamentné výskumné služby sa snažíme poskytnúť podporu vypracovaní správy pani Záborskej, tak to bolo určené recedníctvom, priniesli alebo pomohli pri vypracovaní stanovisku prvým štúdiám, eh, iniciatívnym správam a tak ďalej. Takže eh, chceme zhromaždiť vstupy viacerých expertov, tak aby sme mohli pomôcť v vypracovaní eh, správy výboru a pomohli spravodajcom alebo spravodajkyniam. Nie je to krát, čo hovorím na tomto výbore. Výbor už počas posledného legislatívneho obdobia odvedol vynikajúcu a dôležitú správu, prácu Mali sme správu o európskej prídanej hodnote. To bola správa pani Bauer k rovnakej téme. Toto je legislatívna správa z vlastnej iniciatívy. A pani Záborská druhý alebo tretí krát. Boli tu už predchádzajúce pokusy výboru alebo komisie. No a viete, že reakcia komisie na túto legislatívnu správu reakcia komisie bola veľ, veľkým sklamaním, takže teraz sa výbor spravil taký krok späť a hovorí sa implementáciou z rôznych hľadisk a preto myslím, že experti dnes sa nám poskytnú rôzne pohľady a kde hovoriť o transpozícii, pretože implementácia je v troch fázach, je to transpozícia, implementácia a dodržiavanie v praxi, takže e, máme tu aspekty, ktoré už zdôraznil výbor v prechádzajúcej práci, ako príslušné orgány a činnosť, zhromažďovajú údaje v členských štátoch a tak ďalej. Takže ja nechám e, samozrejme priestor expertom, ale toto je v každom prípade veľmi dôležitá politická záležitosť a dúfam, že to e, povede ďalšej z práci na legislatívnych správach. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne pán Dan. A slovo teraz dostane prvá rečnička, to je pani profesorka, doktorka Suzanne Burry z právnickej fakulty univerzite, univerzity v Utrechte. Je koordinátorka Európskej siete právnych odborníkov v oblasti rovnosti mužov a žien. Ona nám predstaví svoju analýzu aplikácie uplatňovania tejto smernice a zameria sa na právne právnické aspekty a tiež na diskrimináciu a to priamo aj nepriamo. Ďakujem veľmi pekne za, to, že za pozvanie a za tento úvod. Máme novú Európsku sieť právnych expertov nielen v oblasti eh, rodovej rovnosti, ale aj v oblasti nediskriminácie. A ja som smitnou pravdepodobne pre rovnosť mužov a žien. Ja som pripravila výskum, eh, dokument o tej tzv smernici Asta, No a zaoberáme sa ehm, priamou a nepriamou diskrimináciou. Ja som to však trochu rozšírila v tom zmysle, že ja som vykonala právnu analýzu smernice, hlavných ustanovení tejto smernice a tiež relevantných rozsudkov Európskeho súdneho dvora alebo súdneho dvora Európskej únie. No a v rámci tejto analýzy v šiestich členských štátoch, okrem toho národní experti zodpovedali na osobitné dotazníky týkajúce sa týchto, týchto otázok. Ja myslím, že ako právnik je dôležité, aby človek zohľadnil, že sekundárne právo, čo je táto smernica, nemôže meniť primárne právo, napríklad ustanovenia o rovnakej mzde pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. A môže to objasniť trochu. Čiže smernica má dôležitú úlohu. Dôležitý aspekt je, že by tu mala byť konzistentnosť, koherentnosť medzi jednotlivými a nediskriminačnými smernicami a smernicami o rodovej rovnosti, napríklad pokiaľ ide o definície a tzv. horizontálne ustanovenia, ako napríklad e, dôkazné bremeno alebo sankcie. Takisto je dôležité zobrať do úvahy relevantnosť medzinárodného práva, medzinárodných zmluv, predovšetkým zmluv OSN a E, Medzinárodnej organizácie práce. Niekedy legislatíva EÚ e, nie je e, v súlade s niektorými ustanoveniami, ktoré sú takisto relevantné v tejto oblasti a ktoré by mali byť uplatňované členskými štátmi. Napríklad pokiaľ ide o pozitívne akcie pre ženy. Smernica recast sa zameriavala na zmenu európskeho práva a to neznamená nutne E, že sa uskutočnili aj zmeny v národnej legislatíve. V niektorých členských štátoch bola prijatá nová legislatíva, ale v niektorých sa to nepovažovalo za nevyhnutné príjmať akékoľvek nové zákony za účelom implementácie smernice. Ja som poukazovala v mojom dokumente na dve rôzne opcie. Prvá opcia je, či sa zameriame na novú smernicu a tak správa, ktorú vypracovala pani Bauer, ako aj návrh správy, ktorú e, vypracovala pani Záborská, e, vyzývajú komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh, ktorý by nahradil smernicu. A podľa môjho názoru nová smernica by mala určité výhody aj nevýhody. Spomeniem len niektoré. Prvé bola by to aktualizácia smernice o niektorko rokov neskôr, možnosť e, podporiť alebo zaviesť e, silnejšie práva, skonsolidovať judikatúru Európskeho súdneho dvora a takisto e, by tu bola možnosť prepojiť túto smernicu viac, jasnejšie na iné relevantné smernice, ako napríklad v oblasti rodičovských dovolení, práca na e, čiastočný úvezok e, a tak ďalej. Ale sú tu aj určité nevýhody, ako viete. E, veľmi často treba docieliť kompromisy za účelom toho, aby bola prijatá legislatíva. Pozmeňovacie návrhy by mali byť v súlade s rozsudkami Európskeho súdneho dvora, ale tieto rozsudky sú často často nie sú konzistentné a záväzky pre členské štáty by mali byť veľmi jasné a navyše niekedy máme dočinenia so smernicami, ktoré implementujú rámcové eh, dohody európskych sociálnych partnerov. A môže sa zrevidovať, e, môžu sa zrevidovať určité legislatívne akty, ako napríklad e, smernica o rodičovskej dovolenke. Takže ak sa zameriame na nový legislatívny návrh, tak e, by som mala nasledovné odporúčania. Objasnite záväzky pre implementáciu pre členské štáty, čo nebolo jasné v rámci starej smernice. Zapracujete tam odvolávky na medzinárodné právo, takisto zohľadnite medzisektorálnu diskrimináciu, viacnásobnú diskrimináciu, vrátane e, gender reassignment, e, rodovej identity, že to má za následok e, diskri- diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, takisto ujasnenia, pokiaľ ide o aplikácie princípu rovnakého platu na základe judikatúry Európskeho súdneho dvora, napríklad, že diskriminácia v oblasti Ehm, miest medzi mužmi a ženami je zakázaná. Keď systém eh, dáva možnosť takejto diskriminácie, či už je to dôchodkový systém alebo niečo iné, dôležitosť princípu transparentnosti, toto si vyžaduje, že princíp rovnakých platov eh, sa vzťahuje na každý aspekt platu samostatne. Chcem zdôrazniť, že transparentnosť miest by mala byť naozaj zdôraznená mali by sa kodifikovať ustanovenia, mohli by byť aj upravené, ale napríklad ustanovenia e, odporúčaní Komisie Európskej únie zo 7. marca 2014 o transparentnosti miest. Takisto by sme mohli zvášiť, pokiaľ ide o situácie súvisiace s outsourcingom, ako by toto mohlo byť e, zahrnuté do pôsobnosti smernice. Takisto zdôrazňujem potrebu, aby sme mali koherentný prístup na e, e social, statutory social directive, pokiaľ ide o judikatúru Európskeho súdneho dvora. Dôchodkové režimy sú odlišné, nie všetky krajiny vedia e, alebo poznajú trojpilierový systém, ktorý poznáme my, toto by sme takisto mali zohľadniť Myslím si, že aj ustanovenia o dovolenkách by eh, mohli byť eh, oddelené a možno by mal byť prijatý nový právny nástroj eh, v tejto oblasti. Časové limity takisto tu nebol kodifikovaný, neboli kodifikované rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Ak sa rozhodneme nezvoliť nový návrh, teda návrh novej smernice, ak sa neuberieme týmto smerom, tak sú tu samozrejme prostriedky na zlepšenie efektívnosti smernice. Spomenula som niekoľko. Posilnenie mainstreamingu a monitorovania a príslušných e, povinností členských štátov. Toto by bolo veľmi dôležité. Napríklad tým, že by sa rozvinul a ďalej šíril e, teda impact assessment e, v súvislosti e, s rodovou rovnosťou. A takisto by som povedala, že by sme mali vás zdôrazniť prevenciu diskriminácie čo zahrňa aj boj proti predsudkom a stereotypizácii. To by sa dalo urobiť vo svetle článku 35 dohovoru o eliminácii diskriminácie e, voči ženám. Ide tu o rodové stereotypy. Takisto by sa malo zdôrazniť, že výsledky by mali byť e, e, rodová rovnosť a takisto by sa mali šíriť informácie o zákaze gender reassignment. Ide o diskrimináciu tehotných žien. E, toto je zakázané a ide o to, že tu, e, tento zákaz nemá žiadne výnimky a finančné dopady e, sa nemôžu využívať ako nejaké odôvodnenie takejto diskriminácie. Mohli by, mohlo by sa poskytnúť viac informácií o mzdovej transparentnosti, tak aké je to kodifikované komisiou a takisto e, by sa mohli ďalej identifikovať medzery, e, pokiaľ ide o ochranu samostatne zárobkovať činných žien, pretože tieto rôzne smernice nevždy poskytujú dostatok ochrany v, tomto, v e, tejto oblasti. A takisto by sa mala zdôrazniť úloha súdov, najmä nezávislosť súdov a takisto, že by mal byť k dispozícii dostatočný rozpočet na plnenie týchto úloh. Tieto opatrenia by sa mohli prieť z krátkodobého hľadiska na, základe, na záver, e, ak sú nejaké informácie o prieskume, e, ktorý e, bol vykonaný v šiestich členských štátoch, Francúzsko, Lotyšsko, Slovensko, Španielsko, Holandsko a Švédsko, Voľba týchto krajín vychádzala z veľkosti krajín. Chceli sme nové a staré členské štáty, aby boli teda predmetom tohto prieskumu, ako aj geografická diverzita. Súhrn tohto výskumu e, stojí za prečítanie. Všetko je to uvedené v správe, pretože to poskytuje e, informácie o problémoch e, týkajúcich sa uplatnenia smernice v praxi. Predovšetkým vo vzťahu s implementáciou zámer a rozsah pôsobnosti, definície, koncepty, ako napríklad priama a nepriama diskriminácia a problémy týkajúce sa tohto konceptu, uplatnenia týchto konceptov aplikácia e, smernice e, na dobudnutie účitnosti a takisto sú tu obsiahnuté špecifické odporúčania pre Európsky parlament, zainteresované strany sociálnych partnerov, e, národného zákonodarcu, národných zákonodarcov a Európsku komisiu. Tieto dokumenty prieskumu poukazujú na to, že diverzita problémov v členských štátoch, pokiaľ ide o implementáciu smernice e, sú tu rôzne právne kontexty. Napríklad vo Francúzsku, ale aj v Španielsku bola smernica implementovaná na základe novej legislatívy a ustanovenia týkajúce sa e, zrovnoprávnenia e, mužov a žien v zamestnanosti je v rôznych zdrojoch. Napríklad v Holandsku sa už nepovažovala za potrebnú ďalšia implementácia Takže aplikácia tejto smernice, e, uplatnenie tejto smernice v praxi je veľmi problematické. Predovšetkým e, experti spomenuli problémy týkajúce sa preukázania diskriminácie. Dúfam, že tento prieskumný dokument e, poskytol dobré materiál predovšetkým pre pani spravodajkyňu a či na základe toho budú vypracované nové návrhy, alebo či sa rozhodnete e, návrhnúť ďalšie opatrenia na e, uplatnenie tejto smernice všetkými aktérmi. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani profesorka Bury. Teraz má slovo pani Kozy E, ktorá učí na univerzite v Ríme a bude hovoriť o účinnosti a bude analyzovať účinnosť tejto smernice. A pokiaľ ide, na, pokiaľ ide o úroveň rovnosti platov a ukončenie diskriminácie aj v oblasti dôchodkov. Nech sa páči, máte slovo, pani Kozy. No. Eh, grazie alla presenza di questi magnifici interpreti di cui troppo spesso Ďakujem, že máme aj možnosť pretlmočenia, pretože e, v niektorých gremiách to často chýba. Ide mi o to e, poukázať na to, čo e, sú ustanovenia týkajúce sa e, miest a chcem rozlišovať medzi tzv. tradičnými aspektmi jednotlivých miest, čo sa často diskutuje v tomto grémiu, ale aj medzi akademikmi. Je to predmetom diskusie aj v iných grémiach Európskej únie. Takisto um, sa to týka iných e, zainteresovaných strán, ale máme tu aj ďalšie aspekty, ktoré treba zohľadniť, konkrétne rozdiely e, v dôchodkoch e, medzi mužmi a ženami v Európe. E, A toto aj podľa predmetej smernice je veľmi dôležitý aspekt zrovnoprávnenia mužov a žien. Ja mám jednu požiadavku, ktorá, ktorú by som vám chcela vysvetliť na základe čísel. Ak budeme teda pracovať na smernici, tak e, by sa na to mal príslušne reagovať. A toto sú také podnety. Prvý problém, e, na ktorý chcem poukázať, je potreba údajov, prístupných údajov, e, ktoré boli získané jednotnými metódami, aby sme naozaj mohli porovnávať situáciu v jednotlivých členských štátoch. Ja som vypracovala analýzu a E, porovnala som dve databázy, e, ktoré fungujú, e, ktoré sú dostupné vďaka Eurostatu na európskej úrovni. Máme tu databázu, ktorá funguje tradičným spôsobom pri výpočte rodovo špecifických rozdielov v platoch medzi mužmi a ženami. Potom údaje o mzdách E, údaje, ktoré sú získavané v jednotlivých členských štátoch Eurostatom. Potom tu máme ešte ďalšiu databanku, ktorá e, sa často využíva, OISIC. Tu sú uvedené údaje o príjmoch a životných podmienkach európskych občanov. E, keď sa pozrieme na tú druhú databázu, tak e, je to jasnejšie a máme jasnejšie ukazovatele, pokiaľ ide o rodovo špecifické rozdielnosti v tejto oblasti alebo rodovo podmienené rozdiely. A takisto sa ukazuje, aké sú rozdiely v oblasti e, dôchodkov, pretože už existuje e, ukazovateľ, ktorý vypracoval Eurostat a ktorý e, poukazuje na rozdiely medzi e, dôchodkami, medzi mužmi a ženami v Európe. Toto by bolo to najdôležitejšie, čo by malo byť zohľadnené pri práci na smernici, pretože bez príslušných údajov je veľmi ťažké sledovať výsledky alebo dopad účinnosti smernice. Takisto chcem poukázať na to, aké rozdielne sú závery e, v závislosti od použitej databázy. Pokiaľ ide o e, hodnotenie implementácie smernice, toto je tiež veľmi dôležité, ja e, chcem predložiť grafiku, ktorá vykazuje rozdiel, pokiaľ ide o mm, platovú priepasť. E, hovorí sa o gender pay gap, GPG. Tu vidíme dva rozdielne údaje. Tu máme na jednej strane e, databanku SILC, a potom tú druhú databanku a údaje SILK na rok 2012 e, vykazujú rozdiel e, v mzdách e, na úrovni 31,1%, pričom databáza SES hovorí o 16,4%. A toto sú údaje, z ktorých vychádzajú správy komisie, čiže tu je naozaj dosť výrazný rozdiel, ktorý tu vidíme. Preto všetkým, pokiaľ ide o ten časový vývoj 2006 až 2012, toto je časové obdobie, ktoré som skúmala. Máme tu údaje e, z roku 2012, nemáme novšie údaje. E, to, čo je publikované na stránke komisie, poukazuje na e, veľký rozdiel. Medzi 17, zo 17,6 sme sa dostali na 16,4, ale v rámci SILK tu máme oveľa väčšie rozdiely, ale máme tu zníženie z 35 na 31,1. E, Ale pozrime sa na e, tú zelenú krivku. Toto sú e, dôchodkové príjmy. Tu máme 38,3%, 38,6 za rok 2010. Zdalo sa, že za, zdá sa, že za uplynulé roky tu došlo k pozastaveniu uh, Takže tu možno došlo k určitým vylepšeniam, ktoré by mohli byť zohľadnené, ale e, chcela by som povedať, že rozdielnosti v príjmoch treba rozčleniť e, na rozdiely v platoch a rozdiely v dôchodkoch. A potom je to všetko zhrnuté e, v rámci príjmov a rozdielnosti v príjmoch. Ale väčšinou e, sa to hm, takto nepoukazuje. Ide o to, e, koľko údajov môžeme získať z SOS a SILK. E, všetko to je podrobne uvedené v našej správe. Ale Zistili sme, že táto medzera je oveľa väčšia v práci na čiastočný úvezok ako v práci na plný úvezok. Ide tu aj o druh e, zamestnania, pokiaľ ide o časovo obmedzené pracovné zmluvy. Aj e, v týchto prípadoch je tá priepasť e, medzi platmi oveľa väčšia. No a takisto, e, pokiaľ ide o e, zvyšujúci sa vek, aj tu vekom sa vlastne zvyšujú tie rozdielnosti. Nezlepšuje sa to. Takže toto je situácia, ktorá je skutočne závažná a tu vlastne pokračuje ten rozdiel v oblasti odmeňovania aj potom v dôchodkovom veku. Súvisí to samozrejme s viacerými faktormi ktoré potom vedú k jednotlivým rozdielom, ktoré sa týkajú hospodárskych odvetví, kde človek pôsobí a samozrejme to vedie k istému kariérnemu vývoju, ale to je vec, ku ktorej sa dostaneme ešte v neskoršej fáze. Ešte predtým, ako teda prejdem k samotným rozdielom týkajúcich sa dôchodkov, ešte vám chcem ukázať poslednú štatistiku, poslednú grafiku, pokiaľ ide teda o oblasť rozdielného odmeňovania. máme tu určité výsledky. Som rada, že o tom môžeme hovoriť, pokiaľ ide o obdobie 2006 až 2012. Keď pracujete pre verejný sektor, tak tam tie rozdiely sú menšie, no ale keď stále zostávajú ešte značné rozdiely, ale situácia je tam lepšia. V každom prípade je tu ešte veľa práce pred nami, ale situácia je lepšia ako v súkromnom sektore. Tam tie rozdiely v odmenovaní sú menšie a ide o to vlastne, ako preniesť tie opatrenia, ktoré znížili rozdiely v odmenovaní aj do súkromného sektoru. Myslím si, že je to dôležitá spolupráca s sociálnymi partnermi, s odbormi, a všetkými tými, ktorí pôsobia v oblasti sociálneho dialógu. Takže chcela by som teraz e, zareagovať na tie rozdiely v dôchodkoch. Tam tie rozdiely sú väčšie ako v zásade v oblasti odmenovania za vykonanú prácu. Vykonali sa v posledných rokoch mnohé reformy dôchodkových systémov, ktoré potom e, viedli k tomu, že sú určité povinné prvky, ktoré sa týkajú niektorých členských štátov. Ide o to, že sú tam aj súkromné piliery, zmiešané systémy a tu e, by som sa chcela zameriť, zamerať na to, že vlastne tie rozdiely v dôchodkom veku sú ešte väčšie. Pre všetkým sa to týka toho súkromného piliera, tam je to veľmi dobre vidieť, to znamená, že máme tu v zásade tri rozličné krivky, vyznačené rozličnými farbami, bolo pomerne zložité získať údaje z niektorých členských štátov. Ak máte záujem, môžem vám ich ešte dodať. Pokiaľ ide o tú modrú líniu, o tom som už hovorila. Takže v roku 2012 tam bol rozdiel 38,3%, pokiaľ ide o tú zelenú krivku, tam ide o osoby, ktoré majú aj súkromné zabezpečenie na dôchodok. Tam vidíme už podstatne vyššie hodnoty. Za rok 2012 to bolo v 2011 to bolo 52,3%, potom do roku 2012 mierne kleslo. Potom, potom ide o osoby, ktoré majú tak e, súkromný dôchodok, ako aj e, zabezpečený zo sociálnych systémov a tam vidíme, že tie rozdiely sú ešte väčšie. Dokonca za rok 2012 až 71 No a chcela by som trošku vysvetliť, e, aké sú vlastne tie dôvody. Častokrát je to tak, že vlastne ženy v zásade počas svojho života nemali možnosť e, prispievať počas svojho života do súkromného dôchodkového systému, do piliera. A myslím si, že toto je vec, ktorú musíme zohľadniť v rámci skúmaní obidvoch indikátorov. Ja som sa ich snažila skombinovať, aby som zdôraznila vlastne aké sú tie hlavné a spoločné e, dôvody pre tie problémy, o ktorých sme hovorili. Zároveň je dôležité poukázať aj na jednotlivé premenné v rámci tohoto prieskumu, ktorý som sa snažila vykonať. Je tu určité premenné prvky, ktoré sa týkajú aj smernice a E, tu vychádzam z dokumentu komisie z roku 2013, ktorý sa týka uplatňovania smernice na úrovni členských štátov. To znamená, že ide vlastne o to, aby sa zohľadnilo, aké členské štáty uplatňujú túto smernicu. Samozrejme sú to tie štáty, ktoré smernicu už transponovali a vidíme, že tam potom klesajú rozdiely tak, pokiaľ ide o e, dôchodky, ako aj ide o otázku odmaňovania za vykonanú prácu. Takže sú tu určité premenné prvky, ktoré sme sa snažili zapracovať do, do našej analýzy a toto samozrejme musí zohľadniť aj vzdelanie danej osoby, e, konkrétne postavenie v e, hierarchii, potom ide napríklad o sociálny pôvod, či teda niekto je migrantom alebo nie a ide tu o rozličné ďalšie prvky, ktoré sme prevzali z orgánov, ktoré sa zaoberajú rodovou rovnosťou. A teda s týmto sme pracovali. Takže je tu skutočne množstvo indikátorov, ktoré sa spracovali, niektoré z nich sú aj nové a tieto potom budeme používať aj pri našej ďalšej práci. Ešte by som chcela zohľadniť aj úlohu minimálnych miest, ktoré zohrávajú pomerne dôležitú úlohu v tejto oblasti, pre všetkým pokiaľ ide o prekonanie tých veľkých rozdielov spôsobených eh, rodom, pokiaľ ide o dôchodky. Pokiaľ ide o minimálne príjmy, je dôležité, aby sa tu vychádzalo z minimálnej mzdy. Musí to byť prostriedok na odstraňovanie tých rozdielov. Samozrejme, nemôžem to hovoriť o všetkých prvkov, na ktorých sme pracovali počas našej štúdie. A samozrejme, ak budú nejaké dopity, môžem vám veľmi rada na požiadanie poslať niektoré ďalšie informácie. Takže čo by som chcela vyvodiť z tejto štúdie, z tejto našej práce? Ide tu o jednotlivé oblasti, kde je dôležité začať pracovať. Častokrát sa o tom hovorilo konec koncov, o tom hovorila už aj správa pani Bauer, čo bolo pre mňa východisko, preto nechcem tieto prvky opakovať. Celkovo som toho názoru, že je dôležité, aby Európska únia skutočne vyhodnotila skúsenosti, ktoré máme v tejto oblasti. Je dôležité spájať tieto informácie, ktoré sú k dispozícii. Sú tu aj jednotlivé postupy z minulosti, ktoré nefungovali dobre. Myslím si, že je dôležité sa poučiť eh, z minulosti Častokrát postupujeme tak, že snažíme sa vynájsť niečo nové a nechceme sa opierať o to, čo vlastne už sa podarilo vytvoriť, takže je dôležité podľa mňa zozbierať skúsenosti týkajúce sa jednotlivých členských štátov, úrovne EÚ, je dôležité sa zamerať na jednotlivé hospodárske odvetvia a potom ide o to, kde môžeme začať eh, pôsobiť vlastne špecificky, o tom hovorila v zásade aj predrečníčka. Myslím si, že je dôležité stanoviť špecifické kritériá a preto je dôležité, aby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 aby stanovila konkrétne kritéria v oblasti cieľov. Musí to byť prepojené s určitým časovým priestorom na prekonanie toho rozdielu v odmeňovaní, ako aj dôchodkoch. Myslím si, že transparentnosť je tiež veľmi dôležitá, ktorá môže prispieť tomu, aby vlastne sa mohlo bojovať proti diskriminácii vo viacerých oblastiach. Aká je bola vaša úloha? Samozrejme, vy musíte šíriť povedomie pre tieto témy a ide o to, že musíte apelovať na Európsku komisiu, aby vlastne v priamých kontaktoch s členskými štátmi hovorili o metódach um, otvornej koordinácie v oblasti dôchodkov. Je dôležité zamerať na uh, oblasť uh, rodovej rovnosti a samozrejme mm, je tu aj správa o uh, rodovej rovnosti a dôchodkovej rovnosti. To musia byť určité východiská. Bude dôležité sa od nich odraziť Najbližšia správa sa predloží v tomto roku, niekedy v máji, júni a som zvedavá na tie konkrétne výsledky a spolieham sa aj na vašu podporu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Korzi. Ja by som navrhol nasledovné. Nemáme žiaľ času veľmi veľa, veľmi veľa času k dispozícii, to znamená, že nebude môcť sa vyjadriť každý a potom viesť samozrejme ďalšiu rozpravu. Myslím si, že asi najlepšie bude, keď si vypočujeme jednotlivé otázky a potom sa zodpovedajú v jednom kole. Teraz dostane slovo pani Tania Schwarzmüller z Technickej univerzity v Mníchove a pani Schwarzmüller spolupracovala s pani Izabel VLP v rámci týmu a tu ide o hodnotenie odmeňovania, nech sa páči, a klasifikácie jednotlivých pracovných miest. Um... Ďakujem pekne za slovo. Budem hovoriť o výsledku, ktoré sa týkajú klasifikácie a hodnotenia pracovných miest. Začnem vlastne takou stručnou definíciou, pokiaľ ide o to, čo vlastne vnímame, čo je vlastne označené ako rodovo neutrálny takýto systém hodnotenia a potom sa budeme zapodívať úrovňou implementácie na úrovni členských štátoch a potom sa budeme zabrať konkrétnymi odporúčaniami týkajúcich sa toho, ako je možné zlepšiť ešte implementáciu. Pokiaľ ide o samotnú smernicu, pokiaľ ide o kontext eh, alebo koncept práce a rovnaké hodnoty je tam zadefinované, je tam v zásade uvedené, že osoby, ktoré vykonávajú eh, identickú prácu alebo prácu s identickou hodnotou musia dostať eh, identické odmeňovanie. Takže toto je porovnáme si prácu, teda keď vlastne ide o sekretárku a nejakého mechanika, ktorí vykonávajú prácu rovnaké hodnoty, mal by dostať rovnaké odmenovanie. Avšak ide o to, ako vlastne vyhodnotíme to, či je tá práca, tá práca má rovnakú hodnotu. Ide o to, že môžeme sa opierať o systém hodnotenia a klasifikácie pracovných miest a pokiaľ ide o tento systém hodnotenia a klasifikácie, tie sa v zásade zaoberajú potrebnými požiadavkami ktoré sú zásadné pre vykonávanie jednotlivej pozície, napríklad o určité zručnosti a znalosti. Potom, pokiaľ ide o odmenovanie, to sa musí opierať o tieto o tú úroveň požiadavek. Pokiaľ ide o komisiu alebo smernicu, tak tam je uvedené, že ak uplatňujeme tento systém, musí byť neutrálny. V zásade, na nešťastie, je to tak, že nie je tam veľa odporúčaní v smernici, ktoré by sa týkali toho, ako zabezpečiť, aby to bolo rodové neutrálne. Je tam v zásade iba uvedené, že ide o identické faktory a znalosti, ktoré sa musia vyhodnotiť, pokiaľ ide o teda požiadavky týkajúce sa tak žen, žien a mužov, to je zásadné. A potom tam nie je veľa informácií, ktoré by sa týkali systémov rodovo neutrálneho hodnotenia tejto to je to uvedené vlastne v pracovnom dokumente komisie, nie je to rozpracované do detailov a zase už naše prvé odporúčanie by sa týkalo toho, aby tieto odporúčania sa zapracovali do možnej revízie smernice, aby členské štáty mali v rukách určitý nástroj na to, aby mohli navrhnúť tieto systémy rodovo neutrálnym spôsobom. Takže do akej miery členské štáty vlastne už e, implementujú hodnotenie pracovných miest a klasifikácie. zamerujem sa na 6 štátov Nemecko, Francúzsko, Lotisko, Malta, e, Švedsko Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o otázky vlád, pokiaľ ide o úroveň implementácie, skonštatovali sme, že nie je to veľmi na vysokej úrovni s výnimkou Spojeného kráľovstva, kde majú pomerne rozpracované usmernenia, ktoré sa týkajú toho, ako, by, ako zabezpečia, aby systém boli rodovo neutrálne. Pokiaľ ide o sociálnych partnerov, tak ide o to aj o všeobecnosti. Odbory sú podstatne aktívnejšie ako zastupcovia zamestnávateľov, a potom ide o to, že situácia je pomerne špecifická. Vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve tam majú rozpracované usmernenia, ako zabezpečiť to, aby ten systém bol rodovo neutrálny. Pokiaľ ide o orgány zaoberajúce sa rodovou rovnosťou, sú tam pomerne veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Podobne ako v prípade sociálnych partnerov, nie je tam nejako veľa aktivít týkajúcich sa Lotiska a Malty, ale potom je to špecificky rozpracované v Francúzsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. Takže vidíme, že je tu ešte značný potenciál pre e, zlepšenie implementácie tejto smernice a jednotlivých systémov. Chceli by sme prísť určitými odporúčaniami, ktoré majú zlepšiť túto oblasť. Takže v prvom rade by sme odporúčali aby sa posilnila tá smernica, aby tam boli také špecifickejšie usmernenia týkajúce sa toho, ako zabezpečiť to, aby tieto systémy hodnotne boli rodovo neutrálne. Z vedeckého hľadiska v zásade je možné vykonať toho pomerne veľa, aby sa to podarilo zrealizovať. Napríklad pokiaľ ide o hodnotiace výbory, ktoré hodnotia túto prácu, tieto pracovné miesta na úrovni podnikov mali byť e, rodovo neutrálne ako také, takže musí tam byť rovnaké zastúpenie mužov a žien. Zároveň dôležité zabezpečiť špecifické školenia, ktoré sa týkajú prekonania rodových stereotypov. Totižto tieto stereotypy častokrát vedú k tomu, že e, určité znalosti a schopnosti sa potom e, menej hodnotia, čo vedie potom k zhoršenému odmeňovaniu pre ženy. Takže tu ide potom samozrejme o to, že odôvodňujú svoje rozhodnutia, musí tam byť určitý nezávislý výbor a je dôležité vlastne redukovať opieranie sa o tieto stereotypy. Ak sa teda zostaví takýto výbor, popis jednotlivých pozícií v jednom v konkrétnom podniku sa vlastne musí vypracovať. Je veľmi dôležité, aby to, s čím sa potom ďalej pracuje, bolo rodovo neutrálne, aby to neviedlo potom k rodovým stereotypom. Napríklad malo by sa hovoriť v angličtine chairperson a nie chairman. Takže pokiaľ ide jednotlivé podfaktory alebo požiadavky, ktoré sa analýzujú v konkrétnej v prípade konkrétnej situácie, je dôležité to vypracovať. Napríklad pokiaľ ide o jednotlivé problémy a riešenie jednotlivých vzniknutých situácií a problémov, častokrát sú tu určité znalosti, ktoré sa posudzujú, ale v zásade je to veľmi zložité, takže to každý chápe pod tým termínom niečo iné. A to potom vedie k tomu, že potom sa rozhoduje neobjektívne a vedie to k stereotypom, takže to je veľmi zásadné. No a potom, pokiaľ ide o tieto faktory a podfaktory, sa podarilo zadefinovať, je dôležité zbierať štandardizované údaje pre každú pozíciu, to znamená, pokiaľ dotazníky alebo pohovory um, mali by predložené tým ľuďom, ktorí už pracujú v tejto oblasti, aby sa dalo objektívne zhodnotiť, aké vlastne tieto faktory a podfaktory sú dôležité pre vykonávanie práce na jednotlivej pozícii. Keď teda budete mať popis pracovnej pozície, pokiaľ je vypracovanie tých faktorov a subfaktorov, to je veľmi dôležité. Ide napríklad o to, že aká je vlastne, mm, aký je vlastne prístup k riešeniu problémov vzťahov konkrétnej pozície a tu ide o to, že pokiaľ sa systematicky podceňujú jednot, ženské kompetencie, tak e, to je zakázané a preto je dôležité vyhodnotiť všeobecné alebo priemerné hodnoty, pokiaľ ide o tzv. mužské a ženské schopnosti, kompetencie a ak sú tam nejaké nedostatky, dôležité to revidovať. No a potom v poslednom kroku sa majú vytvoriť určité platobné triedy, ktoré sú prepojené s určitými pozíciami, musia byť prepojené s konkrétnymi požiadavkami a tu je potom veľmi dôležité, aby toto hodnotenie alebo to pridelenie sa vykonalo vopred. To znamená, že vlastne vopred by malo byť rozhodnuté o tom, koľko bodov musí dosiahnuť konkrétna pozícia v rámci platobnej triedy. Častokrát je to tak, že sú dodatočne zadefinované mzdové triedy, aby sa ženy potom presunuli do nižších mzdových úrovní. Takže keď sa toto podarí zrealizovať, tak v zásade bude zabezpečený systém rodovneutrálneho hodnotenia pracovných miest a potom ide to ako prekonať tieto rozdiely v odmenovaní. Takže v zásade, pokiaľ ide tie popisy pracovných miest, ktoré sa vypracovali, možné využiť na to, aby sa zlepšil prístup žien k zamestnanosti. Toto je možné zabezpečiť prostredníctvom toho, že sa vlastne budú využívať tie identifikované faktory a subfaktory v rámci výberového konania v rámci hodnotenia eh, schopností uchádzačov, pokiaľ ide o ich možnosť vykonávať budúcu prácu. Nechcem sa tu nejako zahlbiť do detajlov, ale ďalšie odporúčania si môžete nájsť na našom výskumnom portáli. Ďalej by sme chceli odporúčiť, aby smernica sa doplnila pokiaľ ide o vyjednávanie o mzde, zde a pokiaľ ide výkonnostnú zložku mzdy, pokiaľ ide vlastne tieto systémy odmenovaní, vychádza sa z určitých inputov, príspevkov, takže ak sa vyžaduje niečo, nejaká pozícia, tak je tam určitá mzda, potom sú určité odmenovacie systémy, ktoré sa opierajú o výkonnosť, dopracuje viac, má lepšie odmenovanie. To vlastne bolo nedotknuté systémom e, klasifikácie pracovných miest a pokiaľ ide o vyjednávanie o mzdách, kde požiadajú vyššie mzdy, častokrát sa to obráti proti ním. To znamená, že potom nie sú prijaté alebo nedostanú tie peniaze, ktoré požadujú. Čiže pokiaľ ide to výkonnostnú zložku, častokrát je to tak, že výkonnosť žien sa posudzuje nižšie a to vedie k rodovým stereotypom. Preto je bolo prospešné, keby smernica mohla byť doplnená o špecifické usmernenie týkajúce sa toho, ako zabezpečiť výkonnostnú zložku mzdy rodovo neutrálnu. Tieto odporúčania sa tiež nachádzajú na, v našom výskumnom dokumente. Ďalej by sme chceli odporúčiť, aby sa ďalej podporovalo uplatňovanie klasifikácie, rodovo neutrálnej klasifikácie a hodnotenie pracovných miest v členských štátoch. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby členské štáty, ako aj sociálni partnery a organizovať s rodovou rovnosťou, mali aj preventívne nástroje, ktoré sa týkajú práve týchto návrhov, týchto systémov rodovneutrálnej klasifikácie, dôležité sa tu na to pripojiť. Tiež to prekážka implementácie týka toho, že organizácie častokrát nevedia, ako vôbec zabezpečiť to, aby tie systém bol rodovneutrálne. Takže usmernenia a jednotlivé zoznamy sú veľmi dôležité. Bolo i prospešné, keby existovali nejaké databázy, či už vnútroštátne alebo európske, kde by jednotlivé faktory, požiadavky, podfaktory vlastne sa uvedli a to je potom viedlo k tomu, že každá organizácia by nemusela sama vypracovať takéto hodnotenie pracovných miesto si vyžaduje veľkú prácu a okrem toho to veľmi komplikuje situáciu. Takže ešte stručne, pokiaľ je naše posledné odporúčanie, my si zároveň myslíme, že pokiaľ ďalší monitoring smernice, tak je skutočne zásadný. To znamená, že nejaký prieskum na úrovni členských štátov, kde by sa systematicky hodnotilo, do akej miery organizácie už e, implementovali hodnotne pracovných všeobecnosti. To by mohlo povieť tomu, aby sa preverilo, či tie systémy, ktoré sú zavedené, sú rodovo neutrálne a potom by sa mohli ešte doplniť nejaké ďalšie usmernenia. No a bolo by to veľmi prospešné, napríklad pokiaľ ide o úvahu o možnej revízii smernice, bolo by možné tu zabezpečiť e, také systematickejšie hodnotenie úspešnosti smernice, Takže ak sa zrazu takýto prieskum, revízia, smernice potom mohla vstúpiť do platnosti a potom by sme mohli porovnať, či teda nastali nejaké zlepšenie alebo nie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a ak máte nejaké otázky, nech sa páči, tu máte kontakty na mňa. Ehm, Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostane pani Dorote Seleva, ktorá pôsobí na Univerzite vo Varšave a ktorá bude analyzovať úlohu materstva, otcovstva a rodičovskej e, dovolenky s ohľadom na rovnosť pohlaví. A máte slovo na približne 5 minút, nech sa páči. Chcela by som sa spýtať jednu otázku. Bolo by možné, že by sme dostali tieto prezentácie, pretože niektoré prezentácie sa odtiaľto z našich miest často čítali. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Požiadame sekretariát, aby tieto podklady vám zaslal. Ďakujem pekne. Ja sa po- posnažím byť čo najstručnejšia. Mojou úlohou bolo zrevidovať implementáciu smernice Recast ale prísne, čo sa týka rodičovskej dovolenky, materskej, otcovskej dovolenky, no už e, zaoberal som sa všeobecnými ustanoveniami, ktoré definujú e, nepriaznivejšie, nepriaznivejšie zaobchádzanie s ženami e, v súvislosti s tehotenstvom alebo materskou dovolenkou no a ďalej špecifickejšie opatrenia o ochrane proti tomuto zneužívaniu o osobách, ktoré sa vracajú do zamestnania po čerpaní materskej eh, dovolenky, eh, článok 15 alebo článok 16, eh, otcovské dovolenky alebo adopčné dovolenky. No a za, pri revízii smernice ma zaujímala samozrejme tak transpozícia smernice, týchto usmernení smernice do národných právnych systémov, ale ešte viac ma zaujímali spoločenské dopady, ktoré majú tieto ustanovenia. A hlavne s ohľadom na transpozíciu právnych ustanovení do národných právnych systémov. Snažil som sa identifikovať niektoré výzvy. Prvá časť výziev sa týkala otázky ochrany, rozsahu ochrany. Či ochrana je explicitná v právnych systémoch členských štátoch, štátov Niektoré problémy sa týkali definície e, ochrany, e, či všetci zamestnanci e, spadali do rámca ochrany, či tá ochrana bola úplná alebo čiastočná. Takže niektoré členské štáty s tým majú stále problémy. No a druhý problém sa týkal prepustenia a dostupnosti právnych nástrojov na nápravu a ochranu po prepustení. Takže to sú skúsenosti ľudí, ktorí zažili diskrimináciu. E, samozrejme, je tu problém s dôkazným bremenom, ale tiež vysokých nákladov e, na súdne pojednávanie. Niektoré z procesov sú veľmi dlhé. A čo môže ďalej zvyšovať počet týchto prípadov a počet tých ľudí, ktorí sa podajú nejakú sťažnosť na to, aby dostali, alebo teraz znižovať ten počet, aby dostali nejakú kompenzáciu, ale z pozitívneho hľadiska tiež som identifikoval niektoré dobré postupy. To sú prípady, kedy krajiny ešte zachádzajú nad, prekračujú rámec ochrany svojich zamestnancov, keď sa vracajú z maďarskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, napríklad v Bulharsku, sa rozhodla, že tretia strana musí byť prítomná v prípade e, prepušťania zraniteľných skupín zamestnancov v Taliansku a v Portugalsku vláda rozhodla, že je tu možno potreba, aby e, tam bol prítomný e, nejaký úradník verejného orgánu pri prepušťaní zamestnanca alebo zamestnankyňa. No a aj keď tieto systémy viac menej fungujú, samozrejme sú tu problémy, ale ešte väčšie problémy sú pri implementácii a dodržiavaní týchto ustanovení. Čiže stále sú rozdiely medzi formálnou reguláciou a praxi, praxou. Nemáme o tom údaje, údaje sú veľmi zriedkavé, roztrúsené, ale vieme, že v niektorých krajinách 10% žien neprepustených po návrate z materskej dovolenky. Máme údaje z Polska a Veľkej Británie v krajinách ako Taliansko, Česká republika alebo Portugalsko. Ženy, na ženy je vytváraný tlak, aby dobrovoľne podali výpoveď zo zamestnania. Dostalo to označenie biele prepustenie, biele výpoveď. Nuše, tieto znaky E, sú veľmi zriedkavé. Nevieme presne, čo sa deje, ale treba venovať mimoriadnu pozornosť monitoringu a zhromažďovaniu údajov. Druhá vec, ktorú som chcela, ktorú by som rada zdôraznila, je otázka e, znevýhodnených e, segmentov pracovného trhu. Samozrejme je pracovný zákonník, ktorý, ktorý vytvára rámec ochrany vo väčšine členských štátov, no rovnako aj práca na dobu určitú spadá do, do zákonníka práce, ale eh, čo s zamestnancami, ktorí pracujú na dobu určitú, eh, keď sa vrátia eh, z materskej dovolenky. Čo je ďalšie rôzne formy, napríklad zamestnanie len podľa občianského zákonníka. A tiež, čo je zaražajúce, že európsky občania zdá sa nepoznajú úplne svoje práva, keď sa tu pozriete na údaje, takmer 50 všetkých občanov EÚ si neuvedomuje, aké majú práva v prípade diskriminácie. Takže z ohľadom na toto všetko, ja mám viacej odporúčaní, ale rada by som zdôraznila teraz, že myslím, že existuje tu potreba, aby komisia možno vyzvala členské štáty, aby pozorne monitorovali diskrimináciu, počet, charakter a následné, a následné právne a, urovnanie, čiže právne nástroje, ktoré existujú na boj proti diskriminácii, zlepšiť osvetu tak, aby európsky občania skutočne poznali no svoje práva v prípade, že sa im niečo podobné stane. A rovnako existuje potreba na ďalší, ďalšiu ochranu znevýhodnených účastníkov pracovného trhu, to znamená práca na dobu určitú a nejaké atypické kontrakty alebo zmluvy podľa občianského pracovné zmluvy podľa občianského zákonníka, tie treba zohľadniť. No a na záver smernica o e, materskej dovolenke, o tehotných e, zamestnankyniach, možno by sa to malo, mohlo e, E, prijať. A o tom budem hovoriť, keď budem hovoriť o e, e, rodičovskej dovolenke. Dobre, ďakujem pekne pani Seleve. A teraz začneme rozpravu. Myslím, že by bolo vhodné, aby otázky boli čo najstručnejšie, aby sme poskytli priestor našim rečníkom na reakciu a na odpoveď. A ako prvá dostane slovo pani spravodajkyňa, pani Záborská. Chcete sa niečo spýtať? No, zase nie, takže kto má záujem, nech sa páči. Áno, ďakujem všetkým, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše prezentácie. Boli mimoriadne zaujímavé a fascinujúce. Je zaujímavé vidieť, aká je rôzna situácia v celej Európe. Transparentnosť platov a dochodkové rozdiely O to je skutočne zaujímavé. Je to časovaná bomba. Ak rovnaká eh, mzda teraz, tak to eh, zaplatíme neskôr. No a jednu vec, ktorú som nepočula, eh, boli disciplinárne postupy konania. Som z Veľkej Británie a je zakotvené v, je toto zakotvené v zákone, ak to nie je už v v zmluve. Čudujem sa, že to nie je v celej Európe tak. A ženy sú tu znevýhodnené, hlavne ak majú nadriadeného muža. No a to zákony im pomáhajú, rokovania a ďalej vidíme eh, migračné, migračné roky, ktoré budú mať dopady na, eh, na dôchodky, eh, ženy, ktoré nebudú mať, nebudú mať prístup k dôchodkom vo svojich členských krajinách. No a nedostatočné informácie sveta sú veľkým problémom. Ja som pracoval v kancelárii e, poradnému orgánu pre obyvateľov, ktorí radí a informuje občanov o ich právach a e, neverili by ste tomu, že ako ľudia nepoznajú svoje práva. Možno členské štáty a vlády by mali viac propagovať a šíriť osvetu o, o právach občanov. Ďakujem vám pekne za vašu prezentáciu. Ďakujem pekne. Pani Barder. Teraz slovo dostáva pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne. Rovnaká mzda za rovnakú prácu. Táto, tento princíp, táto zásada už existovala v legislatíve z roku 2006, ale má to veľmi dlhú históriu, pretože sa to objavilo v 70. rokoch 20. storočia v legislatíve EU je to povinná právna norma a táto smernica je tiež povinná členské štáta. Každý členský štát to musí transponovať do vlastnej legislatívy. To znamená, že bez ohľadu na to, akým členským štátom sa zaoberáme, tak je to právne záväzné, právna povinnosť. Nemôžu, nemôžu existovať rozdiely v mzdách medzi mužmi a ženami za rovnakú prácu. Avšak E, naši experti nás práve informovali o tom, že ešte stále existujú obrovské rozdiely v platoch mužov a žien. Ja myslím, že občania to poznajú z prvej ruky, že za rovnakú prácu e, ženy zarobia menej ako muži. Ako je to vôbec možné? Je to veľmi jednoduchá otázka, e, ktorá by som, ktorú by som vám rada položila. Ako je to možné, Tieto veci sú protiklade, ako je možné, že sme v tejto situácii. Je tu záväzná právna norma, ktorá existuje od roku 2006, ale ešte aj predtým existovala, čiže je tu záväzná právna norma, ale niektoré členské štáty to nedodržiavajú. Ako je to možné? A potom ďalšia otázka. Čo ak by sa niekto snažil prinútiť a vynútiť dodržiavanie tejto normy, na disciplinárnych, eh, v rámci disciplinárnych eh, konaní eh, pred pracovnými súdmi. Je to ťažké, pretože zamestnanci nemajú prostriedky na zaplatenie, na úhradu takéhoto súdneho procesu. Existuje nejaká možnosť a finančná pomoc, ktorú by tie ženy mohli dostať, tie ženy, ktoré sú obeťami diskriminácií, zarábajú oveľa menej ako muži, takže môžu získať nejakú finančnú podporu tak, aby mohli si vynútiť uplatňovanie tejto právnej normy, aby si vynútili ukončenie eh, takéto diskriminácie. Aké možnosti existujú? Ja by som rada mojim voličom eh, v Maďarsku povedala, kam sa môžu obratiť tieto ženy, kam sa môžu obratiť, keď vidia, že za eh, rovnakú prácu dostávajú menej peňazí ako ich mužskí kolegovia. Pani Šojdrová, áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som sa chcela spýtať, a teraz neviem presne, ktoré expertky, odborníčky by som sa mala spýtať, neviem, ale ste si už niekto na to zodpovie, ale myslíte si, že tie rozdiely, na ktoré ste poukázali v platoch, pracovných, pracovných pozíciách a dôchodkoch sú skutočne dané tým, že sa nedodržiavajú zákony alebo európska legislatíva podľa môjho názoru tie rozdiely vyplývajú z toho, že ženám není kompenzovaná doba, ktorú oni trávia starostlivosťou o dieťa. Ja sa vás chcem teda spýtať, čím existuje nejaký prípad alebo dôkaz z tých systémov, kde takáto kompenzácia v niektorých krajinách existuje. Ja si tým nie som istá. Kde by sa mohlo preukázať, či tieto rozdiely sú menšie. E, Ďakujem pekne. A ja by som sa tiež rada niečo spýtala, veľmi stručne, a to pani profesorky Marceli Korsi. Vy ste hovorili o navýšení rozdielov v platoch, čo sa týka práce na čiastočný úvezok a tiež je zmluv na dobu určitú. A ja sa pýtam, tento typ eh, práce asi je to tým, tie väčšie rozdiely spôsobené sú tým, že tento typ práce nie je pokrytý eh, kolektívnym vyjednávaním. No a druhá vec sa týka inšpekcií, kontrol v pracovnej oblasti. Seleva hovorila o tejto otázke napríklad o tých bielých eh, výpovediach, keď žena tehotná je donútená eh, podať výpoveď. Ja sa pýtam, existujú pracovné inšpekcie, ktoré skutočne na meste verujú takúto situáciu, pretože často je zákon dobrý, ale neexistuje nikto, kto kontroluje tú realitu a skutočnosť. No a dajú výpoveď, pretože je na nich vytváraný nátlak a objavujú sa tie situácie, ktoré sa objavujú. Pani Záborská? Čas, ktorý je určený na diskusiu o mojej správe, ale to nevadí, pretože tie informácie, ktoré dostaneme od našich expertov, sú veľmi dôležité. Ja sa chcem spýtať, pani Šojdrová naznačila súvislosť medzi materskou dovolenkou a nerovnakým odmeňovaním. Čo si myslíte, stálo by za úvahu urobiť osobitnú expertízu, osobitnú štúdiu a oddeliť ženy, ktoré sú zamestnané a sú bezdetné, to znamená, že neboli na materskej dovolenke, a ženy, ktoré boli na jednej alebo viacerých materských dovolenkách. Pretože sa hovorí, že ten pay gap začína po prvom tehotenstve. Čiže by sa ukázalo, či ženy, ktoré nerodili, a majú nižší príjem, čiže je u nich ten pay gap, je to otázka diskriminácie. Či je to diskriminačné, alebo je to následok materskej, teda materstva žien. Čiže urobiť osobitný prieskum, kde oddeliť tieto dve skupiny ľudí, e, žien. Ďakujem pekne. Muito bem. Eu vou, vou dar um minuto. One minute, please. Ďakujem veľmi pekne jednu minútu. Bude mať každý z odborníkov. Nech sa páči. Well, I have to pick one issue <laughs> um, I think, uh... No musím si vybrať jednu vec iba. Myslím, že monitoring uh, spomínali viacerí účastníci diskusie a preto myslím, že plány rovnosti, ktoré poznáme z niektorých krajín, môžu zohrávať dôležitú úlohu no a skutočne inšpektoráty práce zohrávajú dôležitú úlohu. Je to tak vždy v praxi, hlavne skutočnosť, že mnohé ženy, e, ktoré zažívajú diskrimináciu v tejto oblasti, sa neobracajú na súdy a to súvislí strachom z viktimizácie, čiže zdôraznili aj vy. Takže prevencia je veľmi dôležitá. Máme len veľmi málo prípadov, pretože to trvá dlho, náklady sú vysoké v mnohých krajinách, neexistujú a neexistuje právna pomoc a tak ďalej a tak ďalej. Nemyslím, že je to tak veľmi pra- problém toho, že neexistujú pracovné normy, zmluvné ustanovenia sú od roku 1957, takže už dlho existuje princíp rovnakej mzdy a myslím, že aplikácia v praxi závisí od jednotlivcov, ktorí, keď sa objavila diskriminácia, sa musia obratiť na súd a tak ďalej. Je tam veľmi veľký problém dodržiavania a preto tiež ja zdôrazňujem veľmi prevenciu diskriminácie. Ďakujem pekne. Bola tu otázka o čiastočnom úvesku. Ja by som to možno, možno mohla sformulovať lepšie trochu, keď sa pozrieme na situáciu medzi rokom 2006 až 2012, keď rozdiel v odmeňovaní na čiastočný úvezok bol 8% a v 2006, keď sa to zvýšilo na 16% v roku 2012. Takže je tu skutočne veľký nárast v prípade tých čiastočných úväzkov. No a prečo? Pretože aj kvôli kríze mnoho mužov začalo pracovať na čiastočný úväzok. A aj na čiastočný úväzok v tomto type pracovných úverov existujú rozdiely v odmeňovaní. Ďalší dôvod, čiastočný úväzok čoraz viac si vyberajú ľudia na veľmi kvalifikovaných pracovných miestach. To by sa dalo povedať, že je možno pozitívny vývoj, ale tí kvalifikovaní pracovníci často prechádzajú na čiastočný úvezok, ale v podstate tam existujú rovnaké rozdiely ako v prípade plného úvezku. Čím viacej sa samozrejme to je fakt, ktorý vyplýva z údajov ďalšia vec, ktorá sa týka vysvetlenia. Aha, takže to je všetko, už som vyčerpala čas. Pani Morvaj z Maďarska, vy ste sa opýtali, prečo členské štáty e, neuplatňujú tieto systémy. Čo sa týka klasifikácie pracovných miest, myslím si, že toto nie je veľmi dobre obsiahnuté v smernici. Je to tam spomenuté len veľmi stručne. A takisto si myslím, že je tu e, nedostatočné povedomie, Skrátka, že tieto systémy, ktoré sa javia byť také objektívne, často nie sú objektívne, ale sú rodovo zaujaté. A myslím, že e, táto, tento rozmer e, zabraňuje členským štátom, aby dávali viacej opatrení, zadávali viacej opatrení, pretože môžu byť e, problémy s týmito systémami, ktoré môžu byť hrozbou pre, pre zásadu rodovej rovnosti. Ďakujem. Um, okay, I would like to address, uh... Ja by som chcela zareagovať na dve otázky otázka pani Sojdrovej, pokiaľ ide o kompenzáciu pre ženy e, za materskú dovolenku. Čo sa týka o dôchodky, e, áno, niektoré krajiny v podstate e, poskytujú kredit e, k penziám, ak ženy mali deti a zobrali si materskú dovolenku, aby sa o ne starali doma. Ale väčší problém, ktorý tu panuje, Eh, ktorý v podstate rieši Európska únia, je ten, že ženy musia mať príležitosť vrátiť sa do práce, eh, do bývalého zamestnania, ale je tu potreba eh, sociálneho štátu, aby poskytol služby, napríklad služby starostlivosti o deti pre malé deti, ale takisto treba zapájať viacej otcov a k tomu sa vrátim v mojom druhom vstupe. No a potom, pokiaľ ide o pracovné inšpekcie, e, toto už bolo spomenuté, ale myslím, že správa poukazuje na to, že, bola tu napríklad správa vypracovaná v Polsku, že pracovníci už nie sú takí zraditeľní, čiže vo všetkých prípadoch proti zamestnancom, proti zamestnávateľom nechcú nič nahlasovať, pretože si chcú za, e, zachovať svoje pracovné miesto a to je možno, že e, väčší štruktúrálny problém. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďakujem. A teraz prejdeme k, bode, k bodu 5 na programe. A to je v podstate samotná rozprava e, k správe na tému, o ktorej sme práve diskutovali. Ide o aplikáciu smernice na e, zrealizovanie princípu e, rodovej rovnosti. Slovo má pani Záborská. Uh, Ďakujem pani predsedkynia, vážené kolegyne a kolegovia. Myslím si, že rozprava, ktorú sme práve viedli, Eh, spatrí k rozprave o mojej správe. Máme tu návrh správy, eh, ktorá sa usiluje o rôzne východiska, pokiaľ ide o uplatňovanie eh, rodovej rovnosti mm, mužov a žien v oblasti zamestnanosti už to bolo predmetom niekoľkých správ. Pred niekoľkými týždňami sme diskutovali o tejto problematike v súvislosti so správou môjho kolegu pána Tarabelu. Mám už 10-ročnú e, skúsenosť ako poslankyňa, ako aj členka tohto výboru a snažila som sa na jednej strane zachytiť e, situáciu medzi mužmi a ženami, ako aj e, e, rozdielnosti v platoch a rôzne pozície. A vypočula som si stanoviska kolegov a kolegyň z parlamentu, ako aj v rade. A toto sa snažím, na základe tohto sa snažím v mojej správe uvádzať konkrétne návrhy, ktoré by boli zohľadnené aj pri hlasovaní o tomto texte. Už boli spomenuté viaceré aspekty predchádzajúcej diskusii a ja by som sa chcela vyjadriť nasledovnému. Máme tu návrh správy vo viacerých verziách jazykových podstate je zaražajúce, že ešte stále sa musí diskutovať o tomto probléme, že stále je tu potreba diskusie. Toto už je mm, predmetom diskusie od roku 1957 a princíp nediskriminácie už bol zakotvený v rímskych zmluvách. A takisto boli vynesené e, rôzne rozsudky Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu ale naďalej, napriek tomu je tento problém e, tu a naďalej vyvoláva diskusiu. A chcem poukázať na to, že rozdielnosti v platoch medzi mužmi a ženami e, vykazujú tri znaky, už e, vychádzajúc z definície. Sú tu individuálne rozdiely podľa úrovne vzdelania, potom sú tu e, špecifické aspekty, pokiaľ ide o odvetvie, napríklad veľkosť dotknutého podniku. No a potom sú tu inštitučné aspekty, ako napríklad, e, či existuje, či je stanovená nejaká minimálna mzda. vo viacerých členských štátoch neexistuje právne záväzný minimálny plat, minimálna mzda. Takisto však treba povedať, že tieto rozdielnosti spočívajú aj v tom, a poukázali na to už aj experti, že často nedochádza k priamej diskriminácii, ale Napríklad, pokiaľ ide o prácu, napríklad sa využíva práca na čiastočný úvezok. Práve v sektore e, nízkych miest, e, sociálna oblasť, oblasť starostlivosti, práve tu e, sa e, e tu dochádza k týmto rozdielom. Tu e, sa často objavujú pracovné miesta na čiastočných úvezok. Často sú tie rozdiely e, a neprimerane rozložené v rámci spoločnosti. Ženy sú často chudobné, čo sa odráža aj e, na úrovni e, vzdelania, ktoré sa dostane jej deťom, ich deťom. A to sa týka predovšetkým e, slobodných matiek. Intenzívne sme sa zaoberali rozdielmi, e, pokiaľ ide o dôchodkové nároky. Aj tu je veľmi zarážajúce, že rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami e, sa za posledné roky ešte zvýšili a objavujú sa ešte veľké rozdiely po e, dôchodkovom veku. V niektorých členských štátoch je to aj e, rozdiel vo výške 89%, ale v niektorých e, členských štátoch je tento e, rozdiel dokonca dvojnásobný. Čiže je ten rozdiel v dôchodkových, teda v dôchodkoch je dvojnásobne vyšší ako pri platoch. Pokiaľ ide o chudobu v starobe, aj tu sú výrazné rozdiely, ktoré by sa dali označiť za diskrimináciu a takto by sa proti nej malo aj bojovať. Chcela by som e, spomenúť tri aspekty. Rovnocenná práca, práca s rovnakou hodnotou. Pokiaľ neexistuje definícia pre prácu e, rovnakej hodnoty, v takom prípade bude mimoriadne ťažké bojovať alebo porovnávať e, jednotlivé formy práce. a takisto by potom bolo ťažšie e, docieliť e, taký trh práce, ktorý je zrovnoprávnený. Naozaj treba trvať na tom, aby rovnocená práca bola jasne definovaná v smernici z roku 2006. Tu sa uvádza, že je potrebné zohľadniť aspekty ako kvalifikácia, úsilie, miera zodpovednosti, ako aj pracovné podmienky. Ďalej transparentnosť, e, pokiaľ ide o úroveň vzdelania, opatrenia na e, docielenie transparentnosti by samozrejme mohli predstavovať výrazný pokrok pri snahe o realizáciu zrovnoprávnenosti na trhu práce. Pokiaľ toto nebudeme mať, nevieme akým spôsobom sa vlastne domáhať tejto rovnoprávnenosti. Bez definícií, bez transparentnosti e, sa žena v podstate nemôže sťažovať na e, diskrimináciu. Potom e, prístup k súdom, k justícii. Tu chcem poukázať na to, že prístup obetiam k diskriminácie Eh, spravodlivosti, prístup k justícii pre obete je veľmi dôležitý, ale tu sú takisto veľmi výrazné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Bolo by dobré, keby sa na toto výslovne poukázalo v našej správe, že je potrebné eh, poskytnúť bezplatnú právnu pomoc, právne zastúpenie. či už ide o či už ide prostredníctvom mimovládnych organizácií alebo odborových organizácií, ale je potrebné prijať e, rôzne opatrenia. V Luxembursku je to napríklad tak, že ženy majú bezplatný prístup k justícii a tu väčšina žien e, aj vyhrala súdne konania, pretože podali e, žalobu pred súdom na základe alebo v dôsledku prístupu, ktorý e, nebol právny, ktorý nebol v súlade s právok. A e, prístup k, e, k justícii je naozaj nevyhnutnou podmienkou pre implementáciu ustanovení, pokiaľ ide o rovnaké odmeňovanie. Bola tu reč aj o sankciách, trestnom stíhaní a spomínam si rozpravu o e, správe k pani Bauer, kedy bolo veľmi ťažké docieliť dohodu ohľadom toho, aké by mali byť tie príslušné sankcie, pretože na druhej strane e, na jednej strane chceme ženy, aby ženy e, podliehali ochrane, na druhej strane je potrebné dodržiavať princíp subsidiarity, na ktorý sa opakovane poukazuje. Ale myslím si, že riešenie by mohlo spočívať v tom, že by sme mohli uvaliť rôzne sankcie, pokiaľ ide o e, verejné obstarávanie alebo pokiaľ ide o podporu projektov zo strany Európskej únie. Týmto by sme mohli uvalovať sankcie na úrovni Európskej únie. Napríklad, pokiaľ podnik e, chce e, má nejaké zámery v oblasti štrukturálnych fondov. Už teraz sa chcem srdečne poďakovať za e, početné podnety, ktoré ste mi poskytli. Myslím, že ten problém, o ktorý tu ide, je veľmi závažný a dúfam, že schválením, prijatím tejto správy urobíme príspevok, e, ktorý bude v prospech žien, aby sme našli východisko z tejto bezvýchodiskovej situácie. Ďakujem pani Záborská, pani Ajala Senna. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, en primer lugar... Ďakujem, pani predsedkynia. V prvom rade sa chcem poďakovať autorke stanovisku, vyjadriť e, blahoželania. Myslím si, že je to veľmi dobrá správa. Okrem toho e, zachádza ešte ďalej ako zachádzali diskusie, ktoré sme na túto tému viedli v minulosti. Čiže ešte raz e, srdečná vďaka a už teraz e, vám môžem, vás môžem ubezpečiť o mojej podpore pri tých najdôležitejších aspektoch. Predovšetkým, pokiaľ ide o to, e, aby sme sa zasadzovali za prepracovanie smernice, pretože toto je obsiahnuté v odporúčaniach a myslím si, že je to mimoriadne dôležité Práve teraz sa často hovorí o kríze a mali by sme využiť tento okamih, aby sme stanovili nové podmienky pre rovnaké odmaňovanie žien e, pri tej istej e, pracovnej činnosti. No a pokiaľ ide o uvalovanie sankcií, aj tu máte pravdu, pretože ste spomenuli aspekt, oblasť, kde my naozaj môžeme pozitívne prispieť, teda my e, zo strany EÚ. A toto by sa mohlo využiť ako osvedčená prax a v tomto duchu by to mohli e, e, využiť aj iní e, aktéry, sociálni aktéry, pokiaľ ide o rovnaké podmienky pri odmeňovaní, toto pokladám za mimoriadne dôležité, takisto aspekt transparentnosti pri odmeňovaní. Samozrejme, tu je možné ešte niektoré veci zlepšiť na úrovni členských štátoch. Prístup k justícii takisto si môžeme položiť otázku, teraz je to e, teraz sa táto otázka veľmi často kladie, neviem, že či je možné e, to podporiť. Niekedy mám pocit, že by sme voči tomu mali zaujať taký kritickejší postoj, keď e, budeme hovoriť o sankciách alebo pracovať so sankciami, ale niektorý, niekedy princíp funguje lepšie, keď sa vytvárajú stimuly ale bolo by dobre identifikovať členské štáty, ktoré sa neangažujú aktívne v tom, aby sa situácia zlepšila. Určite sú tu e, e, aspekty, pokiaľ ide o dopady e, dôchodkov. V Európe stále viac vidíme, že ženy v chudobe sú stále v ťažšej situácii, nachádzajú sa stále v prekernejších situáciách. Takisto konštatujeme, že je tu trend, pokiaľ ide o typicky ženské a typicky mužské e, druhy povolania a v rámci krízy takisto môžeme vidieť, že sa tým situácia žien ešte ďalej e, zhoršuje a zoslabuje. Ďalej, atypické pracovné pomery E, samostatne zárobkovať činné osoby, ženy, e, toto je ďalší aspekt, ďalšia problematika. Otázka e, k bodu 26 vašich odporúčaní. Tu vyzývate komisiu, aby vypracovala štúdiu o situácii žien s deťmi alebo teda rozlišovať medzi ženy s deťmi a bezdetnými ženami. Chcem sa opýtať, na čo sa to zameriava, pretože vidno, že Eh, sú tu veľmi prekárne pracovné podmienky v súčasnosti. A sú to práve ženy s deťmi, ktoré majú problémy a takisto majú menej príležitostí, pracovných príležitostí. Je tu eh, viacero žien ktoré na základe týchto negatívnych podmienok vôbec nemajú možnosť mať deti, pretože si to jednoducho nemôžu dovoliť. Možno sú to individuálne prípady, ale aj tieto by mali byť rozhodne zohľadnené a tu by som vás chcela požiadať o váš názor. Eh, Ďakujem pekne. Nech sa páči pani Šojdrová. Hmm, oui, merci. Je voudrais eh, aussi remercier. Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa v každom prípade poďakovať kolegyni Záborskej a chcela by som sa zamerať tieto súvislosti na tri aspekty, ktoré sú dôležité v tejto súvislosti. Takže ide tu o prístup spravodlivosti, dôstojnosť a potom problematika materskej dovolenky, respektíve návrat z nej. Takže keď hovoríme o sankciách, v zásade je to tak, že dochádza tu k viacnásobnej samotnému sankciovaniu. Jednoducho to, že je, sa rodí menej detí, je vlastne potrestaním celej spoločnosti, takže prebieha to na viacerých vrstvách. Pokiaľ ide o mieru pôrodnosti v Európskej únii, áno, tá situácia je skutočne zložitá a myslím si, že skutočne nevyhnutné prijať opatrenia rozličných typov to, čo je v tejto súvislosti asi najdôležitejšie, sa týka toho, že je dôležité zabezpečiť efektívnu podporu žien, je dôležité, aby boli spravodlivo odmeňované a zároveň ich rola ako matky musí byť ocenená. Ak to tak nebude, bude to znamenať vlastne sankciu a trest pre celú spoločnosť a vlastne celú našu civilizáciu. Ďakujem pekne za slovo. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai trumpai, nes tikrai vėluojame nėra laiko. Pirmiausia, dėkuoju. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Hovorí pani Blinkevičiu, to chcem sa poďakovať pani Záborskej za výbornú správu. Musím povedať, že prečítala som si s veľkým záujmom vašu správu. A samozrejme, zaujímal ma aj príspevok našich rečníkov, našich expertov, pokiaľ ide o správu uplatňovaní smernice. Takže myslím si, že je dôležité, že máme možnosť viesť túto diskusiu, tak povediať, spoločne. Je to zároveň aj stanovisko pre výbor pre zamestnanosť. A to sú veci, ktorými sa musíme zapodievať. Potom samozrejme ide o jednotlivé témy, ako napríklad rozdielne odmeňovanie, pokiaľ ide o ženy a mužov. Myslím si, že je dôležité mať tú určitú definíciu, ktorá by sa týkala buď rovnakej práce alebo rovnocennej práce. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť to, že transparentnosť je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o stanovanie výšky miest, lebo iba takýmto spôsobom je možné odstrániť alebo aspoň znížiť e, ten problém, ktorý sa týka rozdielného odmeňovania. No a potom ten prístup naming and shaming, to by bol asi princíp, ktorý bol prospešný v tejto oblasti, mohlo by to pomôcť. No a potom pokiaľ ide o problematiku materstva a materských dovoleniek, pevne verím, že to je oblasť, na ktorú sa niekde nezabudne, že to nezostane nepokryté. Totižto, ženy sú konfrontované s rozličnými formami diskriminácie a myslím si, že je dôležité, že máme dobrú správu sa páči pani Záborská, ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne všetkým, ktorí sa viedrili v rámci rozpravy. Pani Ayala Sender, chcela by som povedať nasledovné. Totiž, ja som sa snažila vysvetliť, prečo by som bola rada, keď sme mali dve štúdie alebo dva posudky. Totiž ukázalo sa, že po prvej materskej dovolenke nastáva potom určitý zlom v kariére a tam začínajú vznikať tie rozdiely v odmeňovaní. A ak si porovnáte bezdetné ženy so ženami s deťmi, tak e, vidíte, že je tam znevýhodnenie žien s deťmi a potom sa ten rozdiel v odmeňovaní častokrát ešte zvyšuje. A je to častokrát viac ako tých 16%, na ktoré sa poukázalo v rámci štúdie, ktorá tu bola odprezentovaná. No a pokiaľ ide o samotný posudok, ten by mohol poukázať na to, aký vplyv znamená vlastne materstvo v tejto súvislosti aké vplyvy tu vznikajú, keď žena má deti a dôležité je sa zamerať na to, aký prospech to znamená pre celú spoločnosť. Takže tu ide o zásadnú otázku, či skutočne materstvo je zodpovedné za rozdielne odmeňovanie, alebo či teda je to skutočne otázka diskriminácie. V každom prípade ďakujem pekne za mnohé podnety a pripomienky a som veľmi rada, že e, je tu takýto záujem, pevne verím, že predložíte aj koordinujúce návrhy, o ktorých budeme môcť spoločne diskutovať. Takže myslím si, že budeme ešte, ne, budeme ešte potrebovať ďalšie zasadnutie, ktoré sa bude zaoberať pozmeňujúcimi návrhmi. Ďakujem pekne, pani Záborská. Pokiaľ ide o lehotu pre pozmeňujúce návrhy k vašej správe, je to do 15. apríla do 12. A, ešte sa hlásite, pani Višňovská, nech sa páči. Ešte ja chciałabym prosiť za głos. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel ešte vyjadriť. Vážená pani predsednička, dámy a páni, chcem iba stručne zareagovať. Chcela by som oceniť prácu, ktorú odviedla naša spravodajkynia pani Záborská a v zásade Nemám tu nejako veľa dodatkov alebo doplnení. V zásade ide o to, že je tu problém, ktorý sa týka úplnej rovnosti príležitosti rovnakého zaobchádzania, rovnakého zaobchádzania na pracovisku. Pani Záborská ale poukázala na tieto skutočnosti a zároveň aj na to, že aj existujúca legislatíva nevedie nevyhnutne k želaným výsledkom. Preto je bolo dobré, keby sme mali aj nejaké ustanovenia, ktoré by sa týkali problematiky materstva, kde by sa poukázalo aj na výhody ekonomického a sociálneho charakteru, ja by sa poukázal na to, ako, ako, aký to má prínos a hodnotu, keď ženy strávia istý čas s rodinou a s deťmi. Potom ešte ďalšia vec, ktorá by sa mala zohľadniť, a síce, myslím si, že to je vec, ktorá sa má rozpracovať ešte pri neplatenej práci a starostlivosti, ktorú častokrát vykonávajú ženy. Je to práca, ktorá je dôležitá a myslím si, že je dôležité zlepšiť postavenie žien tejto súvislosti v Európskej únii. Ďalej, v správe je uvedená aj konkrétna formulácia, ktorá sa týka aj problematiky dôchodkov. Spomínajú sa tam aj určité konkrétne percentá pokiaľ ide o rozdiely v dôchodkoch a myslím si, že by to malo ísť celé tým smerom, aby sa to zameralo na to, aby dôchodky, pokiaľ ide o ženy a mužov, sa vzájomne približovali. Žiaľ, tak to ešte nie je zabezpečené, pokiaľ ide o tieto dôchodkové práva. Preto je dôležité primeraným spôsobom oceniť e, úlohu žien matiek bez toho, aby dochádzalo k diskriminácii. No a potom, pokiaľ ide o tú prácu, ktorú vykonávajú, E, ženy v rodine. To je práca, ktorá sa neocenuje dostatočne v tejto dobe, aj keď to je práca, ktorá prispieva k blahu e, celej spoločnosti a v tej súvislosti existujú aj príslušné indikátory. Potom sú to aj určité možnosti e, metodiky, pokiaľ ide vlastne o vyčíslenie, tak povediať, tej celej práce. Je dôležité sa zamerať na situáciu, keď žena teda sa stane matkou, keď má jedno dieťa alebo viaceré, ako vlastne dochádza k zmene odmeňovania, či to teda súvisí s samotnou diskrimináciou. Takže je dôležité vykonať v tejto súvislosti kroky správnym smerom, aby sa lepšie uznalo postavenie žien spoločnosti. Takže celkovo nepredložím veľa pozmeňujúcich návrhov, ale sú tu viaceré aspekty, na ktoré by som sa chcela zamerať. Bolo by dobré, keby sa to lepšie vysvetlilo a lepšie rozpracovalo. Napríklad tu ide o otázku harmonizácie. Pokiaľ ide o pracovníkov, totiž to ide o to, že ako to má celé prebiehať v praxi, ako to má celé fungovať, pokiaľ ide o tú problematiku hodnotenia a klasifikácie pracovných miest. Celkovo si myslím, že pokiaľ ide o ten návrh týkajúci sa otočenia dôkazného bremena, to je zaujímavý prístup. Potom ide aj o otázku postavenia zamestnanca voči zamestnávateľovi, potom ide o otázku právnych prostriedkov, právnych záruk a tu sú určité veci, ktoré existujú, pokiaľ je teda nástroje, ktoré majú k dispozícii zamestnávateľia. Ide potom o tú otázku, že by sa to dôkazné bremeno ponechalo na zamestnávateľa. Myslím si, že celkovo je dôležité nájsť určitý základ, ako riešiť túto oblasť. Ja si myslím, že pokiaľ ide o tú oblasť e, povinností pre malých a stredných podnikov, nemalo by to byť také, ako v prípade veľkých podnikov preto by som bola rada, keby sme tam mali taký odstupňovaný prístup, aby sme tam mali teda dve skupiny podnikov. A už sa dostávam k záveru, nebojte sa, pani predsedníčka. Zároveň mi nie je úplne jasné, aká je vlastne situácia týkajúca sa výskuma, výskumu, takže pokiaľ ide o ženy, matky, bezdetné ženy, ako to porovnať, takže v každom prípade sa teším na vysvetlenia. Uh, Dobre, teraz môžeme ukončiť tento bod našho programu. Ešte máme jeden bod na našom programe, ale ide o to, že máme tu určité limity, pokiaľ ide o časové obmedzenia práce tlmočníkov. Teraz tu ide o štúdie, ktorá sa týka implementácie smernice o rodičovskej dovolenke. Máme tu štúdiu, ktorú sme dali vypracovať externému expertovi, ale keďže tlmočníci nás čoskoro opustia, poprosila by som našu expertku, aby nám to predniesla v anglickom jazyku a ja by som teda vás poprosil, aby ste celý ten príspevok vypočuli po anglicky. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim stručne zareagovať. Viem, že teraz sa zaberáme ďalšou smernicou, ktorá súvisí s mnohými otázkami, takže ja by som chcel zamerať neba na pár aspektov. Opätovne, pokiaľ ide o moju správu, a ja som sa snažila sa pozerať na tú smernicu z hľadiska právnych ustanovení, ale mňa zaujíma skutočne ešte aj sociálny vplyv tejto smernice na európsku spoločnosť. Takže začali by sme asi konkrétnymi ustanoveniami, Jedna z najdôležitejších eh, zmien sa týka problematiky minimálneho trvania eh, rodičovskej dovolenky a tu sa predlžilo trvanie tejto dovolenky. Podľa mojej informácie všetky krajiny vyhovali tieto požiadavke, ale samozrejme je tam určité rozpetie trvania. Zatiaľ, čo väčšiny štátov poskytujú tú dovolenku v období 6 až 12 mesiacov. Potom ešte ďalšie dôležité ustanovenie podľa môjho názoru sa týka toho, že jeden mesiac by mal byť individuálny a neprenosný Samozrejme, pokiaľ o európske zákonodarcu bol neutrálne tieto súvislosti, tu išlo o to, ako mobilizovať štáty v tom zmysle, aby zaviedli jeden mesiac iba pre otcov. Podľa analýzy, ktorú sme vykonali, iba 18 členských štátov e, vyhovujú tejto požiadavke. Vidíte, že keď si pozrite štáty, vidíte, že sú tam veľké rozdiely, pokiaľ ide o kultúry a regióny v Európe. Takže nemáme tu nejaké jasné prerozdelenie ktoré by sa dalo prepojiť s určitými charakteristikami jednotlivých štátov. Ďalšia, ďalšie dôležité ustanovenie sa týka toho, že pokiaľ ide o vekové obmedzenie týkajúce sa dieťaťa, ide o to, že malo byť, malo byť táto rodičovská dovolenka k dispozícii do veku 8 rokov dieťaťa. Prečo sa to zaviedlo? To preto, aby sa vlastne využívala flexibilnejšia rodičovská dovolenka. Ako vidíte, iba 6 štátov majú explicitné vekové obmedzenia, ktoré stanovili teda vo výške tých 8 rokov. Väčšina členských štátov poskytuje pomerne fixné ustanovenia a majú to vyriešené tak, že väčšinou sa to využíva v jednej časti, niekedy v dvoch častiach a to ide, tu ide pre všetkým o štáty, tam, kde táto dovolenka je k dispozícii aj na 3 alebo 4 roky. Ešte by som chcela stručne načrtnúť tematiku odmeňovania. Nie je to úplne jasne uvedené smernici, pokiaľ ide o to, aké vlastne kompenzácie sú prepojené s tým právom využiť túto dovolenku. Ja by som chcela poukázať na to, že máme neplatenú materskú dovolenku vo viacerých členských štátoch, potom máme paušálne dávky, v zásade určite drobné dávky mesačne, 2, 3 alebo aj 4 roky v niektorých štátoch. A potom zároveň máme skupinu štátov, kde sú pomerne vysoké tieto dávky dosahujúce 80 až 100 predchádzajúceho príjmu. No a teraz by som chcela stručne prejsť tú druhú časť mojej správy, keď sa zameriam na sociálny vplyv tejto smernice. Takže moja prvá otázka sa týkala toho, kto vlastne využíva túto dovolenku. No a samozrejme, neprekvapí vás to, že väčšinou sú to ženy. No a tu máme teda pomer mužov a žien, pokiaľ trvanie dovolenky, takže pokiaľ ide o kratšie časové obdobie, tak eh, tam jedená polkrát viac